parlamentu, tak aby sme mohli dvojbalík čo najskôr uzavrieť. Ale pre nás spolurozhodovanie neznamená to, že rada povie, čo chce a parlament to odklepne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani Gulár. Tým uzatvárame rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra na poludne. A teraz sa dostávame k ďalšej, k ďalšej rozprave. Ide o správu kolegu Paloneho o verejných financiách v HMU 2011 a 2012. A na úvod by som dala slovo kolegovi Pavlonemu. Máte 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je mojou povinnosťou, aby som najprv poďakoval sekretariatu a takisto všetkým kolegom, všetkým tieňovým spravodajcom, pretože to bol naozaj veľký záber spolupráca všetkých ľudí, ktorí ležalo na srdci spoločné blaho. Odstranili sme ideologické rozdiely nielen preto, že išlo o stanovisko, ktoré dnes v Európskej únii je veľmi dôležité, pretože sme vo veľmi znepokojivej situácii. Členské štáty sa ešte nedostali z krízy a je potrebné niečo urobiť. Kríza mala ekonomicky obrovský eh, dopad spôsobila veľké rozdiely vo verejných financiách a takisto aj ekonomické rozdiely medzi, eh, prehlbila medzi jednotlivými členskými štátmi. Aj keď eh, máme za sebou eh, niektoré pozitívne výsledky, ešte stále tá situácia nie je uspokojivá. Pozrieme sa len na štatické údaje, ktoré sa týkajú nezamestnanosti. Už máme skoro 11 priemer. Preto potrebujeme prijať naliehavé opatrenia. Európa sa musí znova vrátiť k hospodárskému rastu. A je potrebné vykonať kroky k, v novému hospodárskému riadeniu Sixpack, Európsky pôrok by mali podporniť eh, eh, fiskálnu konsolidáciu eh, ako aj makroekonomické výsledky. Potrebujeme stabilnejšiu hospodárskú situáciu, avšak toto ešte stále nie je dostatočné. Je potrebné, aby sme začali prijímať rozhodné reformy, tak ako Oli Ren, pán komisár, už spomenul. Je potrebné naštartovať také postupy, ktoré by viedli smerom k bankovej únie, ktoré by zabezpečili lepšiu finančnú stabilitu EÚ. Je potrebné sa zamyslieť nad inými nástrojmi, ako by sme sa mohli dostať z hospodárskej krízy, aby sme znížili tento hospodársky dopad na reálnu ekonomiku. Avšak je potrebné zabezpečiť aj väčšiu udržateľnosť verejných financií pred tým, ako zabezpečíme opätovný rast. A preto verejné financie predstavujú základnú podmienku pre zlepšenie tejto ekonomickej európskej situácie. Tak je potrebné to vykonať takým spôsobom, aby to malo čo najmenší dopad na európske eh, podniky, ako aj občanov. Preto chcem zdôrazniť dôležitosť eh, konsolidácie, ktorá by sa opierala o viac o zníženie výdavkov ako o zvyšovanie daňového zaťaženia. Eh, takéto zníženie sa týka všetkých produktívnych kapitol, všetkých oblastí hospodárstva, ako aj odstránenia e, neúčinných e, administratívnych úrovní v rámci e, štátnej správy. Takisto je potrebné zdôrazniť dôležitosť všetkých produktívne výdavky, výdavky na výskum a vzdelávanie. Takisto je potrebné zabezpečiť efektívny boj proti Eh, daňovým únikom. Preto je potrebné zabezpečiť to, aby neproduktívne verejné výdavky boli odstranené viac ako nárast eh, daňového zaťaženia. Toto všetko je potrebné zohľadniť eh, v rámci dostatočných výdavkov, až by sme zabezpečili Zdanenie, ktoré by bolo rozumné pre všetky členské štáty, je potrebné naozaj znížiť deficit a to čo najrýchlejšie treba naozaj zastaviť recesiu a zabezpečiť oživenie. Preto je potrebné sa e, zamyslieť nad tým, ako odstraniť negatívne dopady tejto situácie. Avšak e, toto všetko nestačí. Keď si zoberieme e, verejné výdavky tie musia mať naozaj štrukturálny charakter vo všetkých členských štátoch, aby sme zabezpečili hospodársky rast, ktoré by boli v súlade e, so súčasnou stratégiou pre rast Európy 2020 je potrebné zlepšiť pracovný trh tým, sa, že, že sa zníži daňové zaťaženie a takisto podporovať e, podnikateľské e, aktivity a zvýšiť investície, podporiť a stimulovať európsku produktivitu aby sme zvýšili takisto aj e, spotrebu rodín a zlepšili situáciu európskych podnikov, zabezpečili e, aktivity týchto podnikov v rámci vnútorného trhu. Ďakujem pekne, pán spravodajca, hovorí pani predsednička. A teraz, pán komisár, máte slovo. Merci, Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení eh, členovia, chcel som sa poďakovať pánovi spravodajcovi Pálenom a jeho výboru za, tento, za túto dôležitú správu v dôležitom momente vývoja hospodárskej a menovej únie. E, o tejto správe prebiehala pomerne vzrušená debata, čo odráža ťažkú situáciu na e, európskom trhu a je aj výsledkom analýzy, ktorú robila komisia. Ja beriem na vedomie skutočnosť, že návrh uznesenia E, smeruje k zabezpečeniu trvalej udržateľnosti verejných financií. Toto je skutočne potrebné a vaša správa, ako aj uznesenie, zdôrazňuje relevantnosť e, tejto skutočnosti pre Európsku úniu a jej hospodárske riadenie. Komisia takisto súhlasí s názorom parlamentu v tom, že fiskálna konsolidácia sa musí um, vykonávať spôsobom, ktorý odráža špecificity jednotlivých krajín s tým, aby jednotlivé výdavkové položky e, zabezpečili sociálnu spravodlivosť v týchto krajinách. Je to aj v súlade s názorom, ktorý vyjadrila komisia vo svojom každoročnom prieskume rastu uverejnenom v novembri. V situácii pozitívneho hodnotenia správy vás musím informovať, že niektoré relevantné požiadavky sa už teraz plnia v súčasnej praxi. Najmä komisia už vypracovala e, špecifické a pomerne podrobné odporúčania pre jednotlivé členské štáty, analizuje eurozónu ako celok a hodnotí aj štruktúrálne nerovnováhy v členských štátoch. Vážení členovia, nadchádzajúce mesiace budú ešte pre EU ťažké, pretože ekonomika je stále e, slabá a občania naďalej pociťujú e, dôsledky krízy. Ale posledné ukazovatele ekonomického sentimentu poukazujú na nárast dôvery spotrebiteľov a finančných trhov. E, prejavuje sa to v nízkych, znížených nákladoch na požičky takých krajín, ako je Írsko, Taliansko a Španielsko a takisto sa to e, presadzuje aj na úrovni EÚ, aj členské, aj, a vyjadruje tento názor aj e, Európska centrálna banka. Stojí za zmienku, že pokiaľ ide o fiskálny deficit, tento sa znižil z, z sumy e, okolo 6 v roku 2010 na zhruba 3 v minulom roku a mal by sa znižiť tento rok e, asi na 2 Takisto je to výsledok práce, ktorá sa vykonala na posilňovaní ekonomického riadenia v rámci Sixpacku e, aj v súčinnosti s vládami štátov hoci nemáme už až také veľké dôvody na pesimizmus v tomto roku, ako pred rokom, je potrebné, aby sme boli naďalej ostražití a musíme e, využiť e, tento e, pozitívny sentiment s tým, aby aj ekonomika sledovala stále túto E, e, túto myšlienku rastu. Prehlbenie hospodárskej a menovej únie sa deje aj na základe cestovnej mapy a programu e, tvorby zamestnanosti. Preto, a týmto by som chcel ukončiť, aby sme mohli pokročiť ďalej pri plnení tejto cestovnej mapy, by som chcel zopakovať to, čo som už povedal a chcel by som takisto podporiť vašu výzvu, aby sa prijali e, návrhy, ako je napríklad TUPEK. Jeho prijatie závisí, závisí od rozhodnutí všetkých aktérov zapojených do tohto procesu a pochopiteľne aj politických skupín, ako aj každého poslanca Európskeho parlamentu. Ďakujem a teraz dostávajú slovo zastupcovia skupín. Pán Karas, dve minúty. Vážená pani predsednička, pán komisár. Ak budeme všetky tieto opatrenia brať vážne, vážený pán komisár, v tom prípade ste vhodným kandidátom pre predsedníctvo eurozóny, potom ste správnym kandidátom pre túto funkciu a potom by sme museli komisiu a komisára pre spoločnú menu v jeho kompetenciách pre kontrolu a presadzovanie dohľadu nad verejnými financiami v celej EÚ. A nejde len o to, že musíme zmeniť vzťah medzi politikami jednotlivými rozpočtovými politikami členských štátov a politikou EÚ a novodefinovať tento vzťah a vytvoriť mechanizmus, ako to riešiť, ale je nutné vytvoriť aj mechanizmus, e, ktorý bude novým spôsobom nadväzovať nejaký vzťah medzi rozpočtovou politikou daného štátu a rozpočtovou politikou jednotlivých regiónov daných štátov. Áno, je to správne, ale ešte stále to nestačí. Je treba teraz realizovať to, na čom sme sa dohodli napríklad Európsky semester, ďalej e, ten e, legislatívny balíček šiestich legislatívnych opatrení, dvojaký balíček, a ďalšie, všetky tieto veci je treba najprv uviesť do praxe a posilniť tú verejnú ruku v tejto oblasti. Tie, e, tie reformy sme začali e, s istou silou, s takou zotrvačnosťou a tedy treba využiť na to, aby sme tie nutné opatrenia naozaj previedli do praxe. Ako som už spomínala, nie je cieľom len kontrolovať tie finančnú politiku jednotlivých členských štátov, ak nemáme potom, respektíve výdavky jednotlivých členských štátov, ak nemáme e, prehľad o tom, aké výdavky sú v tých regionálnych jednotách. Preto potrebujeme naozaj taký celo európsky systém, ktorý bude konzekventne nasledovaný e, konkrétnym priamým programom toho, čo je treba uskutočniť. Takže sme na dobrej ceste, ale je treba vidieť ďalej. Prosím, slovo má pani Podimata. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, hovorí pani Podimata. Myslím si, že je to šťastná náhoda to, že diskutujeme tu o správe pána Palaného ohľadom stave, stavu verejných financí v ten istý deň, ako diskutujeme alebo v ten istý deň, kedy sme mali uh, práve diskusiu ohľadom budúcnosti Európy s rakúskym kancelárom pánom Fajmenom. E, je veľmi dôležité povedať, že ak chceme, aby Európska únia mala budúcnosť, tak je potrebné, aby občania zohrávali tú prvú dôležitú e, úlohu, aby sme zabezpečili väčšiu demokraciu, menej nerovnosti, kvalitnejšiu demokraciu, oveľa väčšiu e, sociálnu kohéziu, ako aj oveľa väčšiu ochranu pre všetkých na všetkých úrovniach, pre všetkých na sociálnej, environmentálnej úrovni a nielen na finančnej úrovni. Toto všetko v praxi e, je potrebné pretaviť, nielen diskutovať o finančných programoch, ktoré by dodržiavali e, životné prostredie, ako aj štrukturálne reformy, ktoré budú e, zase rešpektovať e, sociálne normy a ktoré budú chrániť aký v oblasti životného prostredia. Pán komisár, ja viem, že viete, že niektoré členské štáty, ktoré aplikujú program na prispôsobenie sa kríze, sa, ešte podaril, sa im ešte nepodarilo dosiahnuť tú rovnováhu a preto chcem vás vyzvať, aby ste zmobilizovali všetky svoje síly, aby ste zabezpečili túto rovnováhu, pretože toto je jediná možná cesta, aby Európa mala budúcnosť a aby sme nenarážali znova na tú istú diskusiu ohľadom spochybňovania trvalo udržateľnosti perspektív eh, pre EÚ, ako aj zníženie dôveryhodnosti eh, zo strany európskych občanov. A teraz má slovo pán Premosaj Balceles. Dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahí kolegovia, pán komis. How to take care of public finances? To... Pardon. Pardon. Pokiaľ ide o udržateľnosť verejných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 hlavné skupiny v tomto parlamente sú presvedčení, že e, je potrebné riešiť e, iné, e, používať iné riešenia, než je zvyšovanie daní, ale je potrebné zvyšovať príjmy štátu tým, že sa bojuje proti daňovým únikom. Okrem toho by som chcel teraz uviezť niekoľko zaujímavých myšlienok. Poprvé, tento parlament hovorí, že E, pokiaľ nie je zodpovednosť na strane príjmov a pokiaľ sa e, príjmy zvyšujú len e, prostredníctvom transferov, tak tedy hrozia veľké rizika. Toto skutočne e, nie je dobré pre nikoho a v konečnom e, dôsledku regióny nemôžu e, generovať vlastné zdroje. Príkladom je napríklad Španielsko. druhá myšlienka ministri, ako aj vládne eh, ministerstva bez konkrétnych právomocí by mali byť eliminované, pretože pokiaľ ide o naše sociálne služby, E, myslím si, že e, tieto sú stále postihnuté zbytočnou byrokraciou. Napríklad na čo potrebujeme v Španielsku ministerstvo pre školstvo, pre zdravotníctvo a tak ďalej, keď aj tak nemajú dosť právomoci. A napokon by som sa chcel poďakovať za vašu veľmi užitočnú prácu. Ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo pánovi Ekhutovi, ktorý tu zastupuje eh, zelených na dve minúty. Eh, ďakujem pekne. Pani predsednička, eh, chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Palónovi za tú úžasnú spoluprácu eh, v rámci tejto eh, správy o verejných financiách. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nám umožnili zabezpečiť túto vyrovnanú správu, ako aj náčrt stavu verejných financií. My sme veľmi presne, myslím si, že vypichli, aká je súčasná situácia a aké sú potrebné investície do produktívnych oblastí, ktoré e, zabezpečujú rast. Myslím, že e, jasne boli spomenuté aj problémy v rámci HMU v roku 2013. Táto ekonomika bude, naša ekonomika bude opätovne čeliť týmto istým výzvam. E, tak takisto aj veľmi striktným rozpočtovým štrktom. Myslím si, že to nie sú tie škrty, ktoré by mali byť ktoré by mali zabezpečiť úspory, ale práve investície, ktoré by nám mm, mm, pomohli sa z toho dochtať e, v tých e, sektoroch, ktoré naozaj zabezpečujú trvalo udržateľný rast. Ja mám jednu otázku na pána komisára Olirena. Vy nám hovoríte, že mnohé z aspektov, ktoré sú spomenuté v správe, sú už aplikované a takisto ste hovorili o tom, čo robí komisia e, v tomto zmysle v rámci európskeho semestra. Avšak ja by som to inak interpretoval. Tu v parlamente nám je jasné, že je tu zmena zmena orientácie, zmena nasmerovania tlaku e, zo strany fiskálnej oblasti, prenos e, zaťaženie z práce na iné e, oblasti. Častokrát sa hovorí, že je potrebné bojovať proti daňovým únikom, že je potrebné lepšie investovať, že je potrebné nezabezpečovať e, zbytočné investície, dajme tomu, do e, sektoru obrany. Komisia to jasne hovorí, avšak komisia naozaj sa musí pristúpiť e, k činu a zabezpečiť to, aby tieto daňové úniky nebolo možné realizovať, aby tu neboli zbytočné výdavky napríklad do oblasti obrany. A ja by som však od vás, pán komisár, chcel počuť ešte oveľa viacej, lebo toto sú zrejme fakty. Ďakujem pekne. A teraz má slovo e, pán Strejček. Tak tedy dobrý večer. Dobrý večer. Po druhé, po druhý krát. Ja v tomto pléne uh, vystupujem kriticky. Ja som veľmi rád, že hneď na začiatku tohto dnešného vystúpenia musím povedať, že správa pána Palóneho obsahuje celý rad veľmi dobrých pozitívnych vecí a že je tam celá séria postrehov, ktoré schvalujeme, podporujeme a dokonca niektoré sú aj také, za ktoré, vám za ktoré vás pochválim v tomto svojom vystúpení. Oceňujem, že pán Palonne sa zmienuje o reforme štátnej správy explicitne s cieľom odstraniť administratívnu zaťaž. To si myslím, že aj na pôde Európskeho parlamentu, ktorý veľmi často produkuje úplne zbytočné byrokratické prekážky, je podstatné povedať a je dobré, že tá správa sa o tom zmienuje a zdôrazňuje to, ja mám dojem, že je treba vás pochváliť, pán Palone, za zrušenie tých zbytočných úrovní štátnej správy. To znamená za extra peniaze, ktoré sú následne úplne neefektívne utracané na tieto úrovne. Veľmi pozoruhodné je vaše zladenie alebo požiadavo, požiadavka zladiť e, kvalifikáciu s potrebami alebo s dopytom zo strany pracovného trhu. Myslím si, že to je potrebné, ale vyslovne vás chcem pochváliť za to, že ste sa zmienili o nižšom zdanení práce a takisto o e, nezvyšovaní daní a kladete dôraz na opatrení na neefektívnych výdavkoch. Myslím si, že to je absolútne pozitívne. My by sme chceli dodať európsky konzervatívci, že by sme vo vašej strave si e, prijali viac daňovej konkurencie, viacej privatizácie, viacej dôvery súkromnému podnikaniu, menej regulácie. Ale to predpokladám, že už sme schopní v budúcnosti spoločne doladiť. Tá správa je viac menej dobrá. A som teda veľmi rád, že môžem k tomu povedať veľa pozitívnych poznámok. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Strejček. A teraz pán Hendel z UE. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, vážení kolegovia, kolegyne. Tú správu som si prečítal cenu, celú a musím povedať, že neguje toľko faktov, že je to naozaj vynimočné. Áno, samozrejme, táto správa má pravdu, keď hovorí o boji proti daňovým únikom, o vyrovnávaní ekonomických nerovnováhy a, ne, ekonomické nerovnováhy a tak ďalej. A, ale je tam napríklad, citujem, že sa príliš veľký dôraz kladol práve na krátenie výdavkov, a sociálnych, e, výdavkov na sociálne zabezpečenia miest. Ale e, nie je vôbec aktuálna úsporná politika. A prognostici predvídali klesanie nezamestnanosti, respektíve e, ďalej neguje fakt, že EU má problém na strane príjmov a nie na strane výdavkov. Ďalej, e, špekulácie finančných trhov viedli k tomu, že dlhová situácia členských štátov sa drasticky zhoršila a to tu tiež nenájdeme. Ak budeme ďalej aplikovať tento zlý, nevhodný liek vo vyšších dávkach, tak nám to nepomôže. Napríklad sú to práve dane na zdanenie bohatých podnikov a jednotlivcov. Členským štátom sa nepomôže týmto spôsobom. Ďalej, ochrana členských štátov pre tzv. násilím finančných trhov nepovedie k tomu, aby bol zvýšený rast, e, zvýšenie zamestnanosti ďalej, znižovať chudobu e, starších osôb a po šiesté je treba ujasniť si, že aj štát má tie všeobecné úlohy, ktoré musí zvládať a všetko to, čo som práve menoval, sa v správe neobjavuje a preto jeho treba odmietnať a musím povedať, že takýmito správami, ja poviem to jasne, ohrozujeme dôveryhodnosť cieľov EÚ, ktorými sú sociálna spravodlivosť a rovné životné podmienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Stolojan, dve minúty EPP. Mulțumesc, doamnă președinte. E, atât e, propunerile din raportul prezentat de... Návrhy v správe pána Paloneho a aktuálna situácia v členských štátoch posilňujú to, čomu veríme, a síce, že sme na správnej ceste. Eh, členské štáty prijali veľké množstvo tvrdých opatrení s cieľom znížiť nadmerné deficity. Európska únia dnes je na tom lepšie, má k dispozícii lepšie nástroje, ktoré sú nutné, aby členské štáty mohli lepšie správovať udržateľným spôsobom svoje verejné financie. Chcem počiarknúť ešte dôležitosť európskeho semestru, pretože to je dôležitý nástroj, ktorý už preukázal svoju účinnosť a efektivitu. Solidarita v Európskej únii hrala dôležitú rolohu v priebehu finančného ozdravovania, a ekonomického ozdravania v jednotlivých členských štátov. Ale v skutočnosti sa ukázalo, že je čl- zodpovednosťou člen z každého členského štátu e, niesť, teda nezodpovednosť za vlastné financie. Ďalej, chcem vyjadriť obavy o tom, že zatiaľ, čo desiatky miliónov občanov EÚ museli znášať následky prísnych úsporných opatrení medzinárodné spoločnosti, firmy a aj niektorí jednotlivci sa vyhýbajú plateniu člensk- e, daní a unikajú do tých daňových rajov. Čakáme stále na aktivitu komisie v tejto oblasti. Ďakujeme pekne. Slovo má Hong Kok. Dve minúty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 Ďakujem pekne. Pani predsednička, chcel by som teraz vyzdvihnúť prácu spravodajca, takisto aj ďalších tieňových spravodajcov, ktorí naozaj dokázali veľmi konštruktívneho ducha, takže to vôbec nebolo také napäté, ako by ste si to predstavovali, pán komisár. Naozaj máme za sebou veľké úsilie zo strany rôznych eh, kolegov, to prinieslo svoje ovocie a parlament je teraz schopný schváliť túto eh, správu veľkou väčšinou. Tento kompromis eh, je veľkým pokrokom v rámci diskusie o rozpočtovej politike politike. Správa nám poskytuje eh, vyvážené eh, návrhy, ktoré eh, sa týkajú fiskálnej fiskálnych škrtov a keď chceme zabezpečiť hospodársky rast a znižiť zadlženie, to je to, čo potrebujeme, nad čím potrebujeme pracovať v roku 2009. Ďalšie úsilie je tu spomenuté v tejto sprave. Poprvé, obnova musí ísť cestou verejných produktívnych investícií a potrebuje aby eh, to mali eh, automatické stabilizačné prvky, napríklad eh, národné alebo vnúčasné dôchodkové systémy. Pre je to veľmi dôležité, pretože bez toho není možné zabezpečiť fiskálnu konsolidáciu. Druhé úsilie sa týka toho, že žiadame komisiu, aby nám hovorila, aby nám zverejnila svoje hypotézy, ktoré používa v rámci toho multiplikačného efektu. Pretože ak by to bolo správne, tak potom táto konsolidačná stratégia, ktorá bude zameraná na e, túto rozpočtovú disciplínu bude môcť e, dostať Európsku úniu z recesie. A preto po tretie správa hovorí o tom, že je potrebné zvýšiť e, príjmy čo môže predstavovať veľmi dôležitú oblasť konsolidačných politík. Moji drahí kolegovia, zatiaľ čo MMF nedávno E, e, povedalo, že pokiaľ ide o tie e, rozpočtové pravidla a škrty, neurobilo správne. Je potrebné, aby sme si to uvedomili, pretože každý deň je to spochybňované v našom reálnom živote. Je potrebné vyzvihnúť prácu komisie, ako aj rozhodnutie rady. Ďakujem pekne. Merci, Ďakujem pekne, pán Goc. A teraz má slovo pán Torvalds. Jedna minúta det är ganska lätt att hålla med hans konsekventa linje. Men ibland kan det också... Je veľmi ľahké sledovať tieto <clears throat> konzistentné e, tvrdenia, ale niekedy sa musíme vrátiť dozadu, aby sme zistili, že kde vlastne vznikol ten problém. My e, sme boli svedkami obdobia, kedy všetky štáty boli zadlžené, pretože čakali na to, že sa vrátia dobré časy a e, my všetci sme e, mohli vtedy využívať naše výhody e, tým, že sme devalvovali našu menu, ale za vstupom do EMU sa táto možnosť zrušila teraz ešte môžeme uplatňovať našu daňovú politiku, ale E, toto nám škodí, pretože je to proti tomu, čo povedal Schumann. Je potrebné sa pozrieť z očí v oči realite Európy a je veľmi ťažké pozerať sa na čísla o nezamestnanosti, o ekonomickom vývoji, ale je to skutočne desivé, pretože keď vidíme 26% nezamestnanosť mladých ľudí, tak je rozhodne potrebné, aby EU robila viac. Ďakujem veľmi pekne, pani Swinburne, minúta a pol. Ďakujem, pani predsednička. Ja súhlasím s tvrdením e, pána Palonyho a ocením jeho e, prácu. Myslím si však, že je potrebné robiť ďalšie analýzy riadenia verejných financií. V súčasnej klíme fiskálnej konsolidácie a zvýšeného dohľadu nad vládnymi výdavkami je potrebné, aby sa veľmi dobre zdôvodnil účel vynakladania verejných financií. Napríklad pokiaľ ide o výdavky na zbrojenie, ja by som chcela aj vlastnú vládu spochybniť, pokiaľ ide o Eh, napríklad v našej krajine eh, o výdavky na letisko v Cardiffe. Ako môže eh, vláda Walesu využívať peniaze daňových poplatníkov na takýto účel a pritom sa nechce, nie je celkom jasné, že toto letisko bude naozaj dobre využité. Toto je plitvanie verejnými financiami a my by sme mali uh, obmedzené verejné financie využívať rozumne a v záujme budúceho rastu. Ďakujem. Nech sa páči, pán Kle, pani Kleva Kekuš. Ehm, hospodárska, finančná, banková kríza v Európe mala veľký dopad na verejné financie vo všetkých členských štátoch. Preto EÚ v súčasnosti čeli paralýze v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Pri negatívnom výhľade, pokiaľ ide o zlepšovanie hospodárskej situácie a e, zlepšovanie situácie v oblasti zamestnanosti, je na najvyš dôležité, aby politika fiskálnej konsolidácie bola prispôsobená danému členskému štátu. Úsporné opatrenia musia byť v rovnováhe s opatreniami na podporu rastu. Fiskálna disciplína musí ísť ruka v ruke so solidaritou na európskej úrovni a otázka spoločných dlhových nástrojov by sa mala stať európskou realitou. Okrem toho je potrebné, aby sa mládež dostala do stredobodu pozornosti a aby dostala príležitosť podielať sa na e, príjmaní budúcich riešení. Každoročne e, sa v Európe stráca e, okolo e, miliardy eur v dôsledku daňových únikov. Preto je potrebné zlepšiť rozpočtovú situáciu v jednotlivých krajinách aj prostredníctvom zlepšenia v tejto situácii. Ďakujem. Pán Epping. Eh, ja súhlasím s tým, čo povedal pán eh, Paluner, lebo je potrebné eh, vypracovať stratégiu vysoká pre všetky členské štáty. Konsolidácia by sa mala zakladať na, nadmer, na znižovanie nadmerných výdavkov vlády a nie na zvyšovaní daní. Takisto je potrebné zvyšiť pružnosť trhu práce. Dokonca aj Francúzsko prijíma kroky v tomto smere, ale je treba robiť ešte viac. Ja blahoželám francúzským e, zamestnávateľom, že v tomto smere e, robia isté kroky, ale ešte stále je tu ešte príliš veľký priestor, ktorý treba vylepšiť. Je potrebné, aby sa e, záruka pre európsku mládež, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, skutočne brala vážne. Je veľmi ťažké e, slubovať práce a pracovné príležitosti, ktoré e, neexistujú. My myslíme, že dobré úmysly nestačia a preto moja skupina dáva prednosť zdržaniu sa. Teraz pristupujeme ku Catch the Eye. Pani Galpec. Egyszerűen mérte fel az elmúlt három év eseményeit, úgy a vás... Chcem poďakovať za túto správu, ktorá veľmi dobre postihuje situáciu v krízi a súhlasíme s formuláciou, že situácia členských štátov sa naozaj líši. Preto ide o stratégie, ktoré budú podporovať rast, je treba takéto stratégie e, zavádzať a tie sa lišia pre jednotlivé krajiny a tie kroky, ktoré treba prijať, e, musia byť samozrejme v zájme jednotlivých členských štátov, tak aby sa dostali z danej krízy. Konsolidácia je kľúčovou požiadavkou, ale nie jedinou na to, aby sa ekonomika znova nahodila. Ide tu o znižovanie e, daní a zdanenia pretože to zaťažuje pracovný trh. Vidíme ako príklad aj Maďarsko. E, maďarská vláda solidaritu interpretuje mnoho, o mnoho širšie a nie len re, ako reštriktívne opatrenia, ktoré musia niesť občania, ale že sa na tom musia podielať aj firmy a banky. Ešte raz, e, pán Palone, gratulujem a vaš, vašu správu podporím. Ďakujem pekne. Slovo má pán Manky. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, vážený pán komisár, podobne ako kolegyňa, e, sa chcem poďakovať pánu správodajcovi. Čo sa týka stabilizácie rozpočtov, je to naozaj kľúčová záležitosť a musí byť vyriešená tak, aby sme zvládli tie e, verejné výdavky. Ale je samozrejme jasné, že neexistuje jeden jednotný recept pre všetky členské štáty. Ak povedzme nejaký človek trpí problémami krvného obehu, dostane iné lieky podľa toho, či sa jedná o mladistvého, dospievajúceho či seniora. Je nám medzičasom jasné, že tie prísne opatrenia z Medzinárodného menového fondu nesplnili očakávania a nádeje, ktoré sme do nich vkladali. Preto je treba venovať ešte viac pozornosti tým členským štátom, ktoré neprijali nutne e, recept i Medzinárodného menového fondu, napríklad ako Maďarsko, pretože Maďarsko e, na to išlo dobrou cestou. Pani Supa. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pokiaľ ide o e, veľmi komplikovanú situáciu Máme tu jasné konštatovanie, ako aká vážna je táto situácia. Hovoríme, že táto prísna rozpočtová politika ide v ruka v ruke s politikou eh, rastu. Je to vlastne len také, sú to len také sociodemokratické rečičky, rečičky, ktoré by mali zakryť, v akej ťažkej situácii, sociálnej situácii sa nachádzajú napríklad občania v mojej krajine, Portugalsku. Pokiaľ ide o verejné financie, tieto opatrenia Európskeho parlamentu by mali ísť ešte ďalej, mali by eh, brániť zníženie eh, daňového zaťaženia podnikov, takisto zníženie zníženie zaťaženia v sociálnej oblasti, reformu dôchodkových systémov a dokonca e, zvyšovanie miest. Takže toto je e, ako aj program valorizácie miest. E, to je niečo, čo by mohlo bojovať proti nezamestnanosti a chudobe. Privatizácia podnikov, zníženie alebo vypustenie niektorých administratívnych úrovní zabezpečenie služieb zamestnatosti, ktoré by boli dodávané občanom, sú tiež tou správnou cestou. Je potrebné vytvárať e, zamestnanecké miesta a rast. Aspoň to nám hovoria, avšak je chybou si myslieť, že tieto opatrenia nám e, umožnia e, toto všetko dosiahnuť. Ďakujem pekne, pán Paška. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, návrh uznesenia Európskeho parlamentu o verejných financiách v menovej únii za roky 2011-2012

Thank you. Uh, ďakujem, ďakujem pani predsednička, vážení poslanci. Chcel by som sa vám znova poďakovať za túto veľmi vecnú diskusiu. Uh, ktorá e, veľmi dobre vyjadrila tému, o ktorej hovoríme, pretože vysoká miera verejného dlhu bude kľúčovou témou, ktorá sa musí riešiť v nadchádzajúcom desaťročí. Ako som povedal vo svojom úvodnom vystúpení a keď som komentoval túto správu, verejné financie v Európskej únii sa postupne zlepšujú a postupne sa zvyšuje aj dôvera trhu v opatrenia vlády tak teda pokiaľ ide o tvorbu hospodárskej politiky. Pochopiteľne situácia nie je vo všetkých krajinách rovnaká, sú tu značné rozdiely a toto je dôvod, pre ktorý komisia uplatňuje diferencovaný prístup ku konsolidácii, v rámci ktorého prihliada na výzvy, pred ktorými stoja jednotlivé členské štáty pri E, vyvíjaní úsilia o fiskálne prispôsobenie sa. Vo viacerých vystúpeniach sa hovorilo o otázke fiskálnych multiplikátorov. E, myslím, že o tom hovorilo viacero členov a takisto sa hovorilo aj o nedávnej štúdii či štúdiách Medzinárodného menového fondu. Prvá bola vydaná v oktobri, revidovaná bola vydaná v decembri. Chcel by som teraz povedať eh, zo pár vecí o eh, tejto problematike prvom rade my súhlasíme s IMMF v tom, že fiskálne multiplikátory budú veľmi dôležité vzhľadom na obmedzenia, ktorým už teraz čuli, čelia domácnosti pri braní úverov. Takisto fiskálne Multiplikátory sa líšia od krajiny ku krajine, líšia sa aj pokiaľ ide o jednotlivé časové obdobia či ekonomické kontexty. Z tohto hľadiska by som chcel osobitne eh, zdôrazniť tri otázky, o ktorých sa hovorí v analýzach a e, záveroch e, Medzinárodného menového fondu, ktoré sa zhodujú s našimi závermi hoci v, medzi ekonomickými rozhodovateľ, rozhodovateľmi e, nie, nie, nie sú predmetom e, rovnakého názoru. Napríklad pokiaľ ide o uplatňovanie fiskálnych stimulov, tak komisia ako aj MMF a do istej miery aj niektoré krajiny považujú za najdôležitejšie to, že e, v multiplikátoroch sa odkazuje na rok 2010, ale to je rok, kedy väčšina krajín uplatňovala opatrenia, e, ktoré predstavovali fiskálne stimuly. A preto e, veríme, že ten výraznejší účinok na rast sa prejaví až keď sa prejaví tá e, následná konsolidácia. To znamená, že to bude mať istý dopad na rast. E, po druhé, multiplikátory sa vzťahujú na e, účinok e, fiskálnych e, prorastových politik, ale E, pokiaľ sa predpokladajú krátke výpadky, to neznamená, že by malo dôjsť k strate konsolidácie. E, najmä pokiaľ ide o krajiny, ktoré sú vystavené riziku, že prídu o prístup na trh, tam by e, nedostatočná konsolidácia viedla k vysokej rizikovej prémii a táto by mohla dokonca zvýš, prevýšiť e, výhody e, konsolidácie. E, v správe pána Lee sa hovorí o tom, že je potrebné, aby sa znížili či zvratili takéto dopady Chcel by som poukázať na to, čo v septembri 2011 sa stalo v Taliansku. E, bolo to v situácii, keď bola fiskálna politika už spochybňovaná a tá, Taliansko v tom čase ešte ďalej zmiernilo svoje fiskálne ciele <clears throat> a zvýšili sa už vysoké e, úrokové miery, čo viedlo k zvýšeniu e, štátneho dlhu. E, takže skutočne to závisí od kontextu v jednotlivých krajinách, ako aj v jednotlivých časových obdobiach a preto nie je možné mať jedno všeobecné pravidlo, ktoré by sa vzťahovalo na všetky okolnosti e, politiky. A napokon Empirické dôkazy svedčia o tom, že úroveň verejnej zadlženosti eh, by sa nemala eh, dostať na príliš vysokú úroveň a pritom v niektorých členských štátoch je už e, táto zadlženosť dosť vysoká a toto má negatívny účinok na rast. Musíme totiž pripomenúť, že verejný dlh v Európskej únii sa zvýšil zhruba zo 60 HDP pred krízov e, pred piatimi rokmi zhruba na 90 v tomto roku a v budúcom roku. A ako som povedal, všeobecne sa uznáva, že keď sa úroveň verejného dlhu zvýši nad 90 alebo 100 tak má negatívny vplyv na hospodárskú dynamiku a prejavuje sa v nízkom raste po mnohé roky. Preto konzistentné a e, veľmi starostlivo premyslené opatrenia fiskálnej konsolidácie sú v Európe kľúčové. V tomto kontexte by som chcel povedať, že veľmi veľa sa hovorí o tom, či by sme mali mať nominálne ciele, alebo či by sme sa mali zameriavať na štrukturálne reformy. Ja som e, v úvode svojich záverečných poznámok povedal, že my uplatňujeme diferencovaný prístup k jednotlivým krajinám, pokiaľ ide o fiskálnu konsolidáciu. A konsolidácia pre každú krajinu je špecifikovaná v tzv. štruktúrálnych podmienkach. To znamená, že sa e, treba zamerať v strednodobom meradle na rozpočtové ciele, a na štrukturálnu udržateľnosť verejných financií v strednodobom meradle. Znamená to takisto odstranenie e, nedostatkov e, ekonomického cyklu a znamená to, že pokiaľ sa e, rast nečakaným spôsobom zníži, tak krajine by bolo treba poskytnúť dodatočný čas na to, aby mohla riešiť problém s fiskálnym deficitom, samozrejme tým, že príjme primerané fiskálne opatrenia, takto sa to riešilo v Portugalsku a v Španielsku v poslednom čase. Napriek tomu netreba zabúdať na to, že naša verejná zadlženosť je veľmi vysoká a preto musíme veľmi dôsledným spôsobom pracovať na konsolidácii verejných financií aj v záujme trvalo udržateľného rastu v Európe. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz má slovo pán spravodajca Alfredo Pallone. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najprv by som chcel poďakovať všetkým kolegom, všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili k tejto otázke tieňovým spravodajcom, opätovne všetkým kolegom, ktorí dnes večer prišli, pretože to vykazuje ich záujem o túto otázku. A e, chcem povedať, že nič nie je isté. Vypočul som si niektorých kolegov, ktorí hovorili dokonca aj veľmi zaujímavým spôsobom sa vyjadrovali k celému radu pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, ktoré boli akceptované cez kompromisné návrhy. Ale pán Oliren, máte pravdu, nemôžeme e, znížiť e, svoju ostražitosť, pretože krízu sme ešte neprekonali. Táto diskusia je ešte otvorená, nejaká kritika, ktorá obdrží, ktorú obdržíme, nám môže len pomôcť, pretože keď chceme získať liek proti chorobe, tak eh, si treba uvedomiť, že častokrát tie lieky sú horšie ako samotná choroba a častokrát nevyriešia daný problém. Súhlasím s komisárom Olirenom. Aj v správe je jasne vypichnuté, že tá otázka fiskálnej konsolidácie je ešte stále otvorená. Tá forma musí byť uh, ešte stále otvorená, môžeme o nej diskusovať. Nechcem povedať, že mám všeliek na všetko, na všetky choroby, pretože je potrebné zohľadniť všetky prístupy, všetky pohľady zo strany všetkých inštitúcií, ako aj z akademickej obce daňové zaťaženie a verejné výdavky. Toto všetko treba zohľadniť. Vy ste to práve citovali k tejto otázke, že nič nie je vždy eh, platné pre všetko a chcem eh, vypichnúť eh, aj tie rozdiely medzi členskými štátmi, ktorý, ktoré ich tie vnútroštátne situácie sú naozaj odlišné, ktoré sú špecifické. Taliansko, Španielsko, Portugalsko, viac menej ide o tie južné krajiny, ktoré sú úplne v odlišnej situácii ako severné krajiny. Preto, pán komisár, chcem vás požiadať, aby sme mali ďalšiu diskusiu preto, aby sa nám podarilo z tohto dostať. A myslím si, že takéto Bilaterálne stretnutie by nám mohlo zabezpečiť konsolidáciu ako aj rast. Ak budeme mať diskusiu o raste cestou fiskálnej konsolidácie, tak sa nám to podarí. Avšak nemôžeme diskutovať o raste, pretože ak e, to neprepojíme s týmito otázkami, keď budeme diskutovať napríklad len o e, daňovom zaťažení, o zdanení, tak e, sa dostaneme do takej tej virtuálnej špirále, ktorá nás vôbec nedostane z krízy, ale naopak nás eh, uvrhne ešte do väčšej recesie. Takže musíme sa nad tým zamyslieť. Všetky tie ideologické prístupy, eh, zdôrazniť to, čo povedal napríklad aj ďalší kolega, zohľadniť hlavne záujmy všetkých občanov. Ďakujem pekne, eh, pán Palone. A teraz, drahí kolegovia, tým pádom sme ukončili diskusiu k tejto otázke a zajtra na obed budeme hlasovať o tomto bode. Nasledujúci bod na programe schôdze je otázka na ústne zodpovedanie, ktorá je e, predložená pánovi komisárovi ohľadom modernizácie štátnej pomoci. Najprv dostám slovo e, e, pánovi Sančasovi Presedovi, ktorý vypracoval túto otázku.